Ak nie, tak táto zápisnica sa považuje za prijatú. Ďalší bod. Príslušné litovské orgány ma požiadali o výnimku zbavenie parlamentnej imunity pána Viktora Uzbackyča vzhľadom na súdne konanie, ktoré proti nemu prebieha na e, Krajskom súde vo Vilniuse. Ide o pravidlo 2 e, rokovacieho poriadku a e, postupujem túto vec výboru pre právne záležitosti. E, dostal som zo skupiny EPP viacero žiadosti o zmenu členstva v rámci stálych výborov a parlamentných delegácií tohto parlamentu. E, ten zoznam